Allora, procediamo alle dichiarazioni voto. Dobre, takže teraz môžeme prejsť k vysvetleniu hlasovania. Chcel by som požiadať tých kolegov a kolegyne, ktorí odchádzajú, aby odchádzali pokojne a potichu. Prvý prihlásený pani Swinburne. The fishing industry, although diminished pokiaľ ide o rybné hospodárstvo, hoci sa zmenšilo, je veľmi dôležité pre mojich voličov vo pre všetkým pokiaľ ide o príspevok do zamestnanosti a celkového hospodárstva. A preto ja vítam túto správu o Fonde pre rybné hospodárstvo, jeden z nástrojov Európskej únie, ktorý sa môže využívať na to, aby prispel k regionálnemu rozvoju, ako aj môže dospieť k dosiahnutiu cieľov, zabezpečí ochranu rýb a rybolovu avšak sú tu určité nátlaky, pokiaľ ide o hospodársky charakter a peniaz. Táto správa celkom citlivo odporúča, aby tento fond dával finančné prostriedky do hospodárstva, aby si zabezpečili niektoré projekty a mohli ich pokračovať. Takisto sa to týka cestovného ruchu, predovšetkým v západnom Velsek. Musíme zabezpečiť, aby bol prístup k tomuto fondu pre rybné hospodárstvo, aby to bolo skutočne e, využívané tými postihnutými regiónmi, ktoré potrebujú aby sa podporovali morské parky a cestovný ruch práve v pobrežných oblastiach a regiónoch. Ďakujem. Per i prossimi interventi prego i colleghi. Ďalším prihláseným by som skutočne chcel povedať, aby ste hovorili pomalšie, pretože, pretože potom je to pre tlmočníkov jednoducho netlmočiteľné. Ďakujem a teraz dostane slovo pani Rozbach. Ide tu o zabra- zabránenie voľnému trhu, ak robíme dotácie do rybného hospodárstva. Tento návrh je celkom jasným zlepšením v porovnaní s predchádzajúcimi opatreniami, ktoré boli v platnosti. Je tu jednoduchšie požadovať finančné prostriedky z fondu aj pre zelené účely. Ale nakoľko tento fond nemôže pokračovať v pôvodnej forme, tak je dobré, že sa bude pokračovať v tej novej forme. A skutočne som rada, že sa odbúrajú tie dotácie z minulosti. Fin- voľný trh musí byť posilnený. To je najlepšie pre hospodárstvo aj pre občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Rozbach. A teraz dostane slovo pani Zaniky. Ďakujem pekne, pán predseda. Na pozadí všeobecnej hospodárskej krízy, ktorá sa týka európskych pobrežných regiónov, je našou povinnosťou, aby sme sa postarali o to, aby, aby tento Európsky fond príjme hospodárstva bol lepšie využívaný, pretože finančné prostriedky v tomto sektore sú často určené na to, aby sa lode dosta stiahli z prevádzky to nebola tá správna aktivita na to, aby sa zlepšili aktivity v tejto oblasti a preto tento návrh považujem za dobrý, že sa tu priority tohto fondu ešte raz prekontrolovali. Sú tu však aj určité problematické miesta v tomto texte, napriek tomu som hlasovala za tento text pána Ferreiru. Ide tu o to, že sa tým zagarantuje, že členské štáty budú ďalej tieto programy podporovať aj finančným charakterom. Ďakujem pekne, pani Zaniky. A Pani Angelili, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, už ostatní kolegovia to uviedli. Je tu všeobecná kríza a k tomu sa ešte pridávajú ďalšie roky ústupu, hospodárskeho ústupu, kde sa zrušili viaceré sektory, narušili ako aj rybný sektor pre také krajiny ako Grécko alebo Taliansko, je, treba povedať, že tento sektor bol veľmi dôležitý zdroj príjmov a takisto znamená určitú pridanú hodnotu pre hospodárstvo v viacerých regiónoch, ktoré spadajú pod konvergenčný cieľ a preto som chcela návrh komisie podporiť, ktorý spočíva vlastne v tom, že využívanie a uplatňovanie e, vybavenia vo výške 10%, pokiaľ ide o spolufinancovanie, sadzby spolufinancovania, aby sa to uplatnilo patričných programov. Aj keď to bude iba prechodného charakteru, ale bude to určitý stimul pre verejné a aj súkromné investície, aby vo väčšej miere využívali tie finančné prostriedky, ktoré sú stanovené k dispozícii zo strany EÚ. Ďakujem pekne, pani Angelili. Teraz dostane slovo pán Pirilo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu ohľadne Európskeho fondu periodného hospodárstva, pretože si myslím, že je to nepostradateľné. Iba takýmto spôsobom sa výdavky tohto fondu môžu okamžitým spôsobom implementovať a reagovať na skutočnosť. Preto som, si to súhlasím s kolegami, ktorí povedali, že sa to má celé uplatniť už v prvom čítaní. Pani komisárka urobila dobre, že tu uplatnila určité opatrenia týkajúce sa urgentných prípadov, v tých, ktoré súvisia s tými krajinami, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach. Diskusia už začala o reformách spoločnej e, rybolovnej politiky a preto musíme teraz aj výdavky tohto Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo urýchliť, aj, aj hranica spolufinancovania musí byť navýšená na úroveň 10%, aby sa zabránilo tomu, že keď potom príde nová reforma, aby ešte boli finančné prostriedky z toho predprogramového obdobia, ktoré sa budú musieť vyplatiť. Nechce tu mať žiadne prekrývania medzi Európskym fondom pre rybné z minulosti a v súčasnosti. Ďakujem pekne, pán Pirilo. Teraz dostane slovo pán Peter Jár. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja s veľkou radosťou som túto, tento návrh podporil, pretože podľa môjho názoru ide o správnu odpoveď na súčasné problémy, ktoré máme v členských štátoch. My všetci sa usilujeme o to, aby sme konjunktúru hospodárstva podporili a sú tu dva problémy. Prvý problém súvisí s tým, že krajiny už nemajú finančné prostriedky na spolufinancovanie. druhý problém súvisí s tým, že pred, predfinancovanie pri viacerých programoch jednoducho nefunguje a momentálne sa snažíme tento problém vyriešiť a toto predfinancovanie by malo byť zlepšenie. Európska únia dá k dispozícii patričné finančné prostriedky a ja si myslím, že to by mohol byť aj určitý príklad pre ostatné fondy a žiadam o to, aby sme potom tie výsledky, ktoré tento príbeh so sebou prinesie, vyhodnotili, aby sme sa pozreli na to, či tento problém, tento mechanizmus nemohli uplatniť aj v ostatných fondoch a programoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Jara. Teraz zostane slovo pán Tano. Vážený pán Petr, ja som hlasoval spolu s našou politickou skupinou ECR v prospech tejto správy o Európskom fóne pre rybné hospodárstvo. My takéto programy považujeme za prospešné nástroje, ale treba si uvedomiť, že v členských štátoch, ktoré utrpelňujú od finančnej implementácia týchto projektov je ťažká vzhľadom na spolufinancovanie. Táto správa počíta s návrhom komisie, ktorý by umyslil navýšené platby tým krajinám, ktoré najviac sú postihnuté z globálnej finančnej krízy, predovšetkým tie, ktoré eh, podporujú finančné prostriedky na to, aby sa zabezpečili, aby tieto programy pokračovali aj ďalej. My si uvedomujeme, že Európska únia bude prispievať v tej miere, ako to bolo pôvodne stanovené e, zo strany komisie, aby to neohrozilo európsky rozpočet. A nakoľko je tomu tak, tak sme to podporili. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tánok. Ďalší poradí je pán Nicholson. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som takisto hlasoval za tento návrh súčasnej hospodárskej kríze, ktorá sa týka celej eurozóny, je veľmi dôležité, aby sme vydlažili cestu pre ľahkú implementáciu takýchto kohezných programov, ako napríklad Európsky fond pre hospodárstvo, tým, že podporíme takúto správu dnes a dúfam, že to e, bude viesť k tomu, že tieto fondy budú financovať aj miestne hospodárstva, ktoré sú zamerané na rybolu. Takisto podporuje mechanizmy, ktoré boli uplatnené, ktoré umožnia finančné prostriedky pre navýšené platby pre, dva členské štáty, pre tie členské štáty, ktoré by mohli mať problémy, pokiaľ ide o implementáciu patričného programu. Ide tu o Írsko a takisto aj Severné Írsko. My musíme urobiť všetko, aby sme pomohli takýmto štátom, kde vidíme, že sú tu určité problémy, ktoré súvisia s ekonomickou krízou, ale sa práve v tejto oblasti takýmto spôsobom postupujeme správne, ale nechceme prekročiť tú hranicu, ktorá je stanovená na úrovni 10 Ďakujem pekne, pán Nikolson. Teraz zostane slovo pán Kaminsky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Ja som eh, s presvedčením hlasoval za Európsky fond pre rybolov, pretože je to skutočne mimoriadne dôležitý eh, sektor hospodárstva Európskej únie. No a náš prístup a prístup Európskej komisie ukazujú flexibilitu európskych inštitúcií v vzťahu kríze, ktorú trpíme. Na jednej strane splňame, splňame očakávania sektora, na druhej strane odôvodnenie, ale dobre investujeme európske prostriedky. Ja myslím, že problémy rybolovného sektora nie sú len hospodárske, ale týkajú sa tiež zdravia, pretože zdravá výžia je dôležitá pre zdravie, preto aby sme tiež zabranili cukrovke v EÚ. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva teraz pán Kelly na jednu minútu. Pán Kelly, nech sa páči. Pardon, pán predseda. Ja som ale nepožiadal o slovo k európskemu rybolovu. Dnes som podporil tie návrhy. A som rád, že prešli. Ďakujem pekne. Prepačte. Ale na mojom zozname je uvedené vaše meno. Dobre. Teraz sa Správa Kvišut. Pani Swinburne dostal slovo, ďakujem pekne. Noše, po zákaze dovozu z USA a Kanady kvôli používaniu hormónom, tak USA a Kanada dostala povolenie VTO, aby uviedla sankcie na polnohospodárske produkty z EÚ. To má dopady na polnohospodárstvo EÚ e a preto som rada, že sme našli riešenie tohto problému. Sankcie voči EÚ a povolenie dovozu e, mesa, ktoré nebolo, nebolo ošetrené hormónmi, pomôžu obom sektorom. Ďakujem pekne, pani Swinburne. No a slovo dostáva teraz pán Hanan. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Pred 40 rokmi e, Veľká Británia podporila spoločný trh. Nie som si istý, že predtým, a dokonca ani dnes, a presne chápeme a uvedomujeme si rozdiel medzi slobodným trhom a colnou úniou. Zóna voľného obchodu znamená, že kapitál, služby a, a tovary sa môžu voľne pohybovať po celej zóne, tak ako to je napríklad so Švajčiarskom v celnej únii je spoločná obchodná politika a spoločné dovozné clo. No a to je pre e, Veľkú Britániu skutočne hrozné, krajina, ktorá e, väčšinu svojho zahraničného obchodu e, má spojenú s krajinami mimo EÚ. Už ja budem neustále upozorňovať na to, že sme v pasci, a na únia klesá, zatiaľ čo skutočne naši predkovia urobili nesprávne rozhodnutie. Ďakujem pekne, pán Hanán. No a slovo dostáva pani e, Zanik, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja som hlasovala za túto správu, ktorá chce harmonizovať niektoré legislatívne akty o obchodnej politike, e, čo sa týka e, nových, po, po, nových postupov komitológie. Text, za ktorý sme dnes hlasovali, podporuje európsky priemysel, Rata Made in Italy, a podporuje nástroje obchodného obchodnej obrany, čo je v podstate jediný, jediná možnosť pre európske podniky. Avšak E, mimo európsko partnery príjmajú e, nepríjemné opatrenie. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pán Tanok, vážený pán predseda, z e, ohľadom na problematické transatlantické vzťahy a živočišné produkty. Prijatie dnešného nariadenia je dôležité a skupina ECR hlasovala za. Sme presvedčení o tom, že tým podporujeme obchodné prepojenia Ehm, cez Atlantika tiež sa zlepší prístup na trh na oboch stranách, čím sa zvýši čím sa zvýši ehm, dôvera. Nože produkty alebo Európska únia trpela, dúfam, že sankcie budú zrušené, no a rokovanie ďalej pokračovate. Na, no, no a nariadenie podľa nás a posilnenie transatlantické vzťahy v obchode a prospeje obom stranám e USA, a EU a ich vzťahy musia byť našou hlavnou prioritou kvôli spoločným hodnotám. Ďakujem pekne, na slovo dostáva pán Nicholson. Ďakujem pekne, predseda. Ja som hlasoval za správu, aj keď novodcom mali ste obavy, pretože som presvedčený o tom, že z dlhodobého hľadiska táto správa dokáže a prospieť obom stranám, tak EU ako aj USA, správa vytvára a hľada cesty, ako z niektoré nepríjemné dynamiky obchodných san- sankcií, e, ktoré sú od, od, zákazov, ktoré sú od 80. rokov, zákaz dovozu hovedzieho mesa z USA a Kanady, ktoré bolo ošetrené, boli ošetrené hormonálne. Kanada a USA prednedávno zrušili sankcie v nádeji, že tým, že bude povolený dovoz ovocieho mesa, ktoré nebolo hormonálne ošetrené. No a ja som rád, že táto správa umožní eh, dovoz 20 tisíc tón eh, kvalitného hovedzieho mesa. No a to eh, vytvorí ďalšie impulzy na lepšiu hospodárskú a, ekonomi- a, a ekonomickú integráciu medzi EU a USA. Ďakujem pekne. No a slovo dostal pán Kaminsky. Vážený pán predseda, dámy a páni, konflikt, ktorý dúfam už významne riešime, začal v roku 88 kvôli tomu. No a následkom toho európsky vývozcovia ročne prichádzajú 160 160 miliónov dolárov kvôli sankciám na dovoz našich produktov na americký trh. Toto sú následné sankcie Američanov. No a čo sa týka voľného obchodu, tak myslím, že USA by mali dôverovať aj našim sanitárnym procesom a rovnako my by sme mali veriť ich procesom. Takže myslíme, že dnes sme urobili krok správnym smerom a dúfam, že USA pozitívne zareagujú na dobrú vôľu EÚ. Ďakujem pekne, pán Kaminsky. No a teraz prechádzame ďalšie pani, správa pani Kišiuta, slovo dostá pani Swinburne. No dobre, ďakujem pekne. A, toto je ďalšia technická správa o Lisbonskej zmluve. Bude mať dôležité a, dopady na budúci obsah tohto, tohto nariadenia. Úlohu, ktorú zohráva Európsky parlament, znamená, že musíme túto úlohu vykonávať. No, že veľa času trávime rozhodovať o, rozhodovaním o čo je technická záležitosť, či sa to má e, robiť len cez implementačné nariadenie, alebo či to je delegovaný akt. No a v otázkach obchodnej politiky som si istá, že táto rovnováha je rovnako náročná ako v otázkach finančných služieb a som, myslím, som presvedčená, že táto správa dosiahla a vytvára pozitívnu rovnováhu. Ďakujem pekne. No a slovo teraz sa dostáva pani Muscardini. Ďakujem pekne, pán predseda. Nariadenie proti dumpingu má obrovský význam streamliningu a návrhov. Nesmieme zabúdať na to, že spoločná, hospodárska, spoločná hospodárska politika a obchodná politika, politika na to, aby bola účinná, nemôže škodiť Európskej únie a musí dodržiavať pravidla. Takže nemôže sa uplatňovať len na jednu stranu, ale na všetkých partnerov. No a jedno z základných pravidel je e, korektná úroveň cien. Takže dumping treba zastaviť výbor INTA si dokázal veľmi dobre poradiť tým, že vystupuje proti dumpingovým opatreniam. No a nemôžeme oslovovať nástroje eh, našej obchodnej politiky, tak ako to robí komisia už aj po implementácii Lisbonskej zmluvy. Eh, obranné nástroje sú dôležité na zaručenie hospodárskej súťaži, súťaže a zabezpečenie a dodržiavanie pravidel. No a preto som hlasovala za návrh uznesenia. Ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu prácu. A ďakujem pekne pani Muscardini. No a slovo teraz dostáva pani Zaniky. tá, nie, takže slovo dostáva pán Susta. Pán Susta to tiež nie je. No a slovo dostáva teda pán Kamiňský. Nech sa páči. Vážený pán predseda, s plnou zodpovednosťou som hlasoval za správu svojou celou politickou skupinou. Samozrejme je to technická otázka, technické rozhodnutie, ktoré súvisí so skutočnosťou, že Európsky parlament postupne príjma odporúčania a prispôsobujeme sa dôležitejšej úlohe, ktorú zohrávame v európskych inštitúciách vďaka Lisabonskej zmluve. Ja si myslím, že je veľmi dobré, že v rámci postupu kontroly členské štáty, keď majú kvalifikovanú väčšinu, môžu zablokovať návrh komisie jednoduchou väčšinou. Tak ako povedal môj predrečník, je to veľmi dôležité pre efektívne antidumpingové opatrenia. Je dobré zavádzať antidumpingové opatrenia a chrániť našich obyvateľov. Ďakujem pekne, pán Kaminsky. A teraz pán Bielan. Ďakujem pekne, predseda. Aj napriek niektorým obavám, ktoré sa týkajú neúplných konzultácií s členskými štátmi, som sa rozhodol podporiť návrh, pretože nám to umožňuje prijať právne opatrenia požiadavkám Lisabonskej zmluvy, hlavne čo sa týka jednotnej transpozície, jednotnej transpozície práva EÚ vo všetkých štátoch a hrá to postup komitológie dôležitým, dôležitým nástrojom sú tiež ustanovenia zmluvy, pomoc, poradenstvo, čo tiež umožní v tejto oblasti parlamentnú kontrolu. Rovnako je dobré, že požiadavky Európskeho parlamentu boli zohľadené napríklad e, zrušenie rôznych cieľ na niektoré tovary. No myslím a dúfam, že to uľahčí naše vzťahy s zahraničnými partnermi. Ďakujem pekne. No a teraz prechádzame k správe La Via. No a slovo dostáva pani Swinburne. Ďakujem pekne, pán predseda. Spolu s mojou politickou stranou s reformistami by som chcela vidieť redukciu rozpočtu, a preto nemôžem podporiť túto správu, pretože sa tu navrhuje väčší rozpočet a v súčasnosti je to neopodstatnené, neobhájim to pred mojimi voličmi. Viacero členské štáty implementujú úsporné opatrenia, veľmi prísne, ktoré majú devastujúci vplyv na život ľudí, takže v súčasnosti by bolo neobhájiteľné obhajovať navýšenie európskeho rozpočtu. Všetky inštitúcie Európskej únie musia ukázať schopnosť, že znížia rozpočet a v týchto ťažkých hospodárskych časoch. A rozpočet by to mal takisto odzrkadliť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Hanan. Vážený pán predseda, sú tu tri veci, ktoré sú isté. Dane, smrť a ešte aj navyšovanie európskeho rozpočtu naše príspevky sa jednoducho zvyšujú. Týka sa to všetkých členských štátov. My sa snažíme všade nájsť úspory a všetkých úspory jednoducho idú do vyšších príspevkov do Európskej únie, do Bruselu. Povedalo sa mi, že sa to využíva na to, aby sa vytvárali pracovné príležitosti a stimulovala prosperita, ale tí poslanci, ktorí nerozumia angličtine, by si mohli pozrieť to, čo si o tom myslí Frederik Bastiat, pokiaľ ide o tie videné a nevidené náklady. Každý rok, ktoré dostaneme z súkromného sektoru na vytvorenie práce, jednoducho to euro, ktoré je stratené. Jediné pracovné podmienky, ktoré tu my vytvárame, sú tie, ktoré jednoducho idú do byrokracie a celé do regulácie a to jednoducho bráni vytváranie pracovných príležitostí. Ako môžeme pokračovať v takomto systéme, kde na to, aby sme zaplatili všetky tieto navyšujúce sa rozpočty, v období, aj v tom čase, kedy ja hovorím, už moji voliči museli odovzdať zhruba 120 libier do týchto príspevkov, takže radšej prestanem hovoriť a sadnem si. Ďakujem pekne, pán Hanan. Pán Antonioci. Ďakujem pekne, pán predseda. Tým, nech vysvetlím hlasovanie, chcel by som povedať, že toto tričko mám dnes preto, aby som Európsku úniu pomohol k tomu, aby sa uvoľnili, oslobodili dvaja talianskí vojaci, ktorí sú protiprávne zavretí, pretože jednoducho si len plnili povinnosti proti pirátstvu. Dobre, pán predseda, pokiaľ ide o tieto nové usmernenia pre rozpočet 2013, to je definované usmerneniami zo strany komisie, ktorá by chcela tieto potom implementovať. Správa, ktorú sme analyzovali, tam sú definované kľúčové body a ide tu predovšetkým o naplnenie hospodárskeho života novým životom v kontexte celkovej hospodárskej krízy. Ja túto iniciatívu nepodporujem iba preto, že hospodársky tento rozpočet dostane úlohu určite privilegovaného nástroja, ale aj z toho dôvodu, že sú tu podmienky obsiahnuté, ktoré by mali viesť k tomu, že rozpočet by mal byť spôsobený na časy tejto hospodárskej krízy. Iniciatíva kolegu Laviu je z mojej strany pod, sa dá podporiť a podporujem jednoducho to, čo sa očakáva vo vzťahu k rade, že sa tu nebudú robiť nejaké umelé škrty tie takého charakteru, ktoré jednoducho nemajú uh, pochopenie pre kapacitu finančných prostriedkov, ktoré potrebujú jednotlivé programy. Ďakujem pekne, pán Antonioci. A teraz Treba povedať, že ten apel, ktorý ste prezentovali, je apelom, ktorý my zdieľame. Myslím si, že veľa kolegov v parlamente podporuje takúto iniciatívu z vašej strany, tak len treba spoločne dúfať, že vysoká predstaviteľka Európskej únie dnes nám dá nové informácie ohľadne tomuto skutočne dramatickej téme pirátstvu. A teraz by som dal slovo pani Jana Kudákis. Táto správa očakáva spoločné úsilie vo vzťahu pomoci k európskemu hospodárstvu. Očakáva to však viac peňazí a viac Európy. Ja podporujem agendu rastu a vytvárania pracovných príležitostí, ale nemyslím si, že spôsob, akým sa to dosiahnuť, sa dosiahnuť viac Európou. Potrebujeme menej byrokratické zaťaženia, menej regulácií a usmernení. Tento parlament premárnil možnosť vysla- vyslať jasný signál v tejto oblasti. Mali by sme vyzvať, aby komisia urobila viac za menej peňazí. Mali sme zohľadniť požiadavky našich občanov a mali sme zmraziť európsky rozpočet. Ale ako zvyčajne jednoducho sme premárnili túto šancu a preto nemôžem podporiť túto správu ako takú. Ďakujem. Ďakujem pani Jana Kudakis a teraz dostane slovo pán, pani Doc. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala proti tejto správe Opäť e, sa tu cituje politická integrácia ako podmienka na to, aby sa podporil hospodársky rast Európskej únie. Ja si myslím, že na to, aby sme dosiahli obnovu, hospodárskú obnovu, myslím si, že politická integrácia ako taká je práve ten problém, ktorý dostal Európsku úniu do kolapsu. Táto ideológia zaslepuje naše oči pred realitou a čím dlhšie to bude trvať, tým dlhšie nám bude trvať, pokým dosiahneme obnovu hospodárstva. Tá správa hovorí o úsporných opatreniach, ktoré sú stanovené v členských štátov, že tieto by nemali byť odrkadlené v európskom rozpočte. Čo to je, pred, čo to je pán predseda? V tejto správe sa požaduje viac peňazí od členských štátov pre Európsku úniu. Čiže to je ako keby sme kázali vodu a pili víno. To je to, čo robí tento parlament. V týchto časoch, kde sa, navyšuje, navýšenie, kde sa očakáva navýšenie rozpočtu, e, na druhej strane očakávame nárast pracovných príležitostí a podporu v zamestnanosti. Ďakujem pekne, pán Do, pani Doc, a teraz dostane slovo pán Jar. Ďakujem pekne. Pretože súhlasom som s touto správou, pretože e, si myslím, že pán spravodajca Lavia odviedol kus dobrej práce a našiel správny kompromis. A myslím si tiež, že keď hovoríme o strategických cieľoch, keď hovoríme o odbúravaní demokracie, že e, je treba spotrebovávať menej peňazí v administratíve a tak ďalej. Takže e, to sa nedá urobiť z jedného dňa na druhý, ale treba to dobre zvážiť. Ide v konečnom dôsledku aj o to, aby boli prijaté primerané zákony, ktoré e, budú mať za cieľ e, menšiu by- byrokraciu. Taký menší nedostatok by som rád vyčítal a síce bol by som chcel prijať návrh ALDE a síce rok 2012, aby bol e, venovaný finančnej konsolidácii po úsporných rokoch, ale celkovo za to s správou súhlasím. Ďakujem pekne, pán Jar, a teraz dávam slovo pánovi Takulovi. Vážený pán predseda, chcel by som povedať, že som hlasoval za túto správu a to z toho dôvodu, že to obsahuje veľa pozitívnych prvkov a uberá sa to správnym smerom. Avšak je nedostatočná táto správa v niektorých častiach, avšak Myslím, že momentálne je dôležité, aby sme poukázali na to, že žijeme skutočne v ťažkých časoch v Európe a v týchto obdobiach musíme robiť škrty. Ale nie takým spôsobom, že jednoducho budeme robiť škrty iba kvôli škrtom. Musíme zacieliť tieto rozpočty naše takým spôsobom, aby to umožnilo rast. A to znamená, že ak chceme rast v európskom hospodárstve, musíme investovať do výskumu a investovať aj do rozvoja, do inovácií a do vzdelávania. Toto sú základy, na ktorých môžeme budovať nový rast v Európe a preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že potrebujeme viac investícií práve do týchto sektorov. A môžeme robiť škrty v iných oblastiach, ale vzdelávanie, inovácia a výskum, my tieto oblasti potrebujeme na to, aby sme v budúcnosti stabilizovali hospodárstvo v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pán Kaminský. Vážený pán predseda, dámy a páni, ako všetci Poliaci z ECR, ja som hlasoval na inak ako moji kolegovia. Ja som hlasoval za túto správu. Ja chápem argumenty všetkých tých, ktorí uviedli potrebu škrtov v európskom rozpočte a ktorí podporili boj proti byrokracii. Tieto je všetko potrebné, ale nesmieme zabúdať na to, že škrty v Európskej únii a jej rozpočte to znamená, že nové členské štáty jednoducho budú ťať za kratší koniec. Oni potrebujú podporu z Európskej únie práve na to, aby pokryli uh, tie medzery, ktorý, priepasti, ktoré ich mm, delia od bohatých krajín Európskej únie. My v Polsku sme otvorili náš trh pre produkty Európskej únie. Ešte v 60. rokoch my sme nechránili náš trh. Anglické, talianské a francúzske podniky zarábali veľmi veľa na našom trhu a teraz naši občania očakávajú Európsk, od Európskej únie, aby podporila ona ich a my nechceme takýto proces zastaviť. Ďakujem pekne, pán Kamínsky. Teraz zostane slovo pani Jaten Maki. Vážený pán predseda, ja som hlasovala za zmrazenie európskeho rozpočtu a v podstate podporujem aby Európska únia robila úspory a škrty vo svojom rozpočte. Európska únia a aj členské štáty žijú na pôžičky a sa zadlžujú každý deň, keď prispievajú do Európskej únie. A my musíme robiť jednoducho úspory aj v našich rozpočtoch, národných rozpočtoch. A v takýchto časoch by Európska únia mala ísť príkladom, mala by byť síce inovatívna, ale mala by nájsť aj tie oblasti, kde Európska únia môže urobiť úspory. Nemôže predsa proklamovať z očí voči členským štátom, že oni musia robiť úspory a že tie krajiny, ktoré nešetria dostatočne, budú za to potrestané a potom Európska únia samotná nechce nájsť oblasti, kde by mohla šetriť. Pokiaľ ide o Radu, parlament a komisiu, my musíme nájsť rozumnú mieru oblasti, kde môžeme dosiahnuť úspory. Na druhej strane Európska únia musí investovať aj do vytvárania pracovných príležitostí a rastu. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k správe, ktorá sa týka Ja principiálne podporujem opatrenia, ktoré vedú ku koordinácii. Ja však nemohla som podporiť túto, oblasť, túto správu ohľadne odbornej justičnej prípravy, pretože ide tu o vyriešenie určitých cezhraničných problémov, ktoré by mohli byť duplikované vo vzťahu k iniciatívam, ktoré už boli uplatnené Zdá sa, že momentálne je takýto smerovanie jednoducho plýtvaním finančných prostriedkov Európskej únie. Toto uznesenie nerešpektuje princíp subsidiarity a naše justičné systémy sú uh, dôležité v jednotlivých členských štátoch a ešte sú vzdialené, pokiaľ ide harmonizáciu v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Kamenský. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja som podporil Uznesenie som presvedčený o tom, že naša úloha, úloha Európskeho parlamentu je podporiť občanov EÚ. Máme rôzne právne systémy a viem veľmi dobre, že medzi členskými štátmi existujú rozdiely. Máme čoraz viac kontaktov tak kultúrnych, hospodárskych medzi občanmi rôznych štátov, no a preto je dôležité lepšie sa oboznámiť s ostatnými právnymi systémami, pretože to vplýva na to, aké aktivity vykonávajú naši občania v iných členských štátoch. Takže som presvedčený o tom, že zatiaľ, čo musíme, teda treba rešpektovať aj peniaze našich občanov a koordinácia nevyhnutná. Ďakujem pekne. Pán Kaminsky, no a prejdeme k ďalšej správe. detská práca, ktoré Kaká, no a slovo dostáva pani Emame Clarkin. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Dohovor OSN jasne hovorí o význame vzdelávania a výchovy a hlavne to, že základné vzdelanie je povinné a dostupné pre všetkých. Ja nemusím zdôrazňovať význam tohto pri výchove mladých ľudí a detí. No a preto je veľmi naliehavé, aby sme trvali na riešení problému a to je 215 miliónov detí, ktoré eh, pracujú, čo malo byť zakázané. No a, a skutočne vo veľmi vo svojej podstate pestovanie kaká môže znamenať obrovský problém. Západná Afrika, kde 70 eh, svetovej produkcie, odkiaľ pochádza 70 svetovej produkcie, je príkladom. No a eh, v regióne neustále prebieha konflikt a je ťažké zabrániť detskej práci a konfliktom medzi rodinami a spoločenstvami e, sú e, aktivity, ktoré sú priateľné, aby, sa ich, aby ich vykonávali deti, ale pestovanie kaká jasne preukázalo obrovské rizika pre deti no a preto podporujem uznesenie, o ktorom sme hlasovali dnes na zákaze detskej práce v sektore kaká. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a Slovo dostáva teraz pán Andrea Zanoni. Do 215 miliónov detí je dnes zneužívaných ako pracovné sily. Sú to deti pod 15 rokov, deti, ktoré sú nutené pracovať v nebezpečných e, oblastiach. Toto nemôžeme akceptovať a preto som hlasoval za prijatie uznesenia proti detskej práci v sektore KK. Musíme sa postarať o to, aby táto forma moderného otroctva viac neexistovala. E, napríklad z Gánou alebo s pobrežím e, Slonoviny, e, musíme dohodnúť e, v rámci zmluv také ustanovenia, ktoré by zabezpečili dôstojnú prácu a zastavili prácu detí. Potrebujeme aj mechanizmus spätnej vysledovanosti výroby produktov. EÚ sa musí zastávať e, práv tých najslabších a preto tomu musíme venovať veľkú pozornosť. Ďakujem a teraz dávam slovo pani Swinburne. Ďakujem predseda. Detská práca v akomkoľvek sektore je vecou, ktorú, ktorú by mala Európska únia potlačiť na celom svete. E, napríklad e, odmietnutím odmietnutím dohody s Uzbekistanom o bavlne naznačila iným regiónom, že musí dodržiavať detské práva. No a 215 miliónov detí na celom svete skutočne vykonáva detskú prácu. To je šokujúce a číslo. A preto treba využívať naše sily na to, aby sme takéto praktiky zastavili a ukázali krajinám, že vzdelávanie detí je skutočným skutočnou cestou na dosiahnutie rastu a ekonomickej síly. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva teraz pani Roberta Angelili. Ďakujem, pán predseda. Často vôbec nevieme, ako sa vyrábajú určité výrobky, ktoré používame každodenne. Nevieme často, že tieto výrobky často vznikajú aj za pomoci detskej eh, práce. Eh, pracuje na svete služby miliónov detí eh, v nebezpečných povolaniach. Je to systém vykorisťovania a žiaľ aj sektor kaká tu zohráva veľkú úlohu. Musíme pôsobiť proti práci detí hm, najmä v nadnárodných podnikoch. Tieto e, nadnárodné podniky sa často zdráhajú preukázať svoje finančné toky. Mm, Existujú rôzne dohody, aj dohody e, v rámci MLO a ja dúfam, že sa podarí e, vypracovať a dopracovať sa k e, mechanizmu, ktorý zabráni práci detí, aby e, bol systém vysledovanosti týchto výrobkov. Ďakujem a slovo dávam e, kolegovi Repovi. Vážený pán predseda, ja som podporil túto správu, pretože čokoládu, ktorú konzumujú európsky spotrebitelia, ktoré na jej použiť, na jej výrobe sa často podielajú aj deti. Viem, že eh, v Západnej Afrike sa vyja, eh, dorába eh, väčšina svetovej produkcie kaká. No a treba monitorovať situáciu v týchto krajinách a treba zaistiť to, aby Európska únia nezraďovala, nezraďovala obchodné vzťahy s takýmito krajinami, využívanie detskej práce, sektora kaká je signálom politických hospodárskych víziev. Nie je to signálom zodpovednosti európskych spoločností, ale je to v že sme, ale to je fakt, že my sme spoločnosťou hodnot založená na ľudských právach a preto nemôžeme využívať detskú prácu. Ďakujem pekne, pán Repo. A ďalším rečníkom je pani Doc. Ďakujem pekne, predseda. Odhaduje sa, že približne 250 tisíc detí, mnohé, mnohé proti svojej voli pracujú na takových plantážach západnej Afriky. Za ostatné roky sa dosiahol istý pokrok pri boji proti najhoršej, najhorším formám detskej práce, avšak treba ešte stále urobiť veľa. No a Pobrežie slonoviny eh, vyváža veľký, veľkú časť svetovej produkcie kaká. No a eh, kakaoníkové farmy alebo farmy na výrobu kaká využívajú detskú prácu na to, aby znížili eh, náklady. No a ja si myslím, že treba bojovať proti chudobe a tým budeme bojovať proti detskej práci a to je jediný spôsob, ako, ako, ako jediným spôsobom bude možné dať deťom a ich rodičom eh, dať šancu na lepšiu budúcnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo má pani Basescu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru această rezoluție deoarece exploata... Ďakujem pekne. Hlasovala som za uznesenie, pretože eh, vykoristovanie eh, detí v tejto priemyselnej oblasti je veľmi nebezpečnou záležitosťou. Áno, tento problém nadobudol veľké rozmery, ktoré sa takmer nedajú číselne vyjadriť. Všeobecná a chudoba a zla úroda minulý rok situáciu zhoršili. 200 tisíc e, tón kakava je blokovaných v pobreží na pobreží Slonoviny ceny e, stúpli EÚ e, je závislá od dovozov kaká z takýchto krajín ako e, pobrežie e, Solonoviny. Mm, vítame aj spoluprácu s Interpolom v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o zamedzenie práce detí. Musíme sa postarať o férový obchod. Ďakujem pekne. Pán Kaminský má slovo. panie przewodniczący e, wysoki parlamencie! ja oczywiście poparłem e, ten dokument. ja podporujem tento dokument pretože si myslím že tu ide o dôležité chvíle pokiaľ ide o prácu nášho parlamentu kde nad rámec politických rozdielov ohľadne hodnôt ktoré nás tu všetkých spojili budeme spoločne postupovať jedným smerom v oblasti problémov, ktoré je skutočne zdrvujúci. Máme na svete milióny detí, ktoré sú nútené pracovať. Ich detstvo sa im vlastne ukradne a ukradne sa, od nej, ukradne sa im aj budúcnosť. A to je situácia, ktorá sa nedá tolerovať. Je veľmi dobré, že Európsky parlament sa snaží vysporiadať s týmto problémom a je veľmi dobré, že sa snažíme uchopiť tento problém. Budeme využívať všetky možné prístupy a vystupujeme všetky kanály, ktorým sa zostávajú takéto produkty, kde aj deti pracovali na nich do Európy. Uvedom, upovedomíme aj e, spravodaj e, spotrebiteľov v Európe a vystupujeme e, produkciu, výrobu takýchto produktov a budeme sa snažiť zabrániť ich dovozu. Ďakujem pekne, pán Kamínsky. A Teraz môžeme prejsť k medzinárodnej dohode o kakao z roku 2010. Pani Swinburne, pardon. Vážený pán predseda, ja som podporil tento dokument, pokiaľ ide o medzinárodnú dohodu o kakao. Nahrádza dohodu, ktorú podpísala Európska únia z roku 2001 a ide o vylepšenie. Ide tu o požiadavku, ktorá je zohľadnená vo vzťahu k väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o produkciu kaká, pretože to je celé súvisí častokrát s nelegálnou prácou detí, ale takisto to aj hovoríme o znižovaní nejakých obchodných prekážok, o lepšom prístupe na európsky trh pre tieto konkrétne výrobky. A toto je práve veľmi dôležitý výrobok, predovšetkým pre tie najchudobnejšie krajiny. Avšak ak by nepoužívali detskú prácu a nenútili deti do práce, tak v takýchto prípadoch môžeme podporiť tieto krajiny a produkciu ich kakova. Myslím, že sa objavilo meno pani Swinburne a potom sa prihlásilo slovo pán Kaminsky, ale nevadí, teraz sa dostane k slovu pani Swinburne ale mal by dostať slovo pán Takula najprv. Vážený pán predseda, ja som žiadal o rečnícky čas, pokiaľ ide o predchádzajúcu správu, ale vlastne ide o rovnakú tému. Myslím si, že je veľmi dôležitá táto záležitosť. Musíme sa držať našich princípov a hodnot. A jedna z našich dô... hodnot hlavných sú práve ľudské práva, a ľudské práva sa týkajú aj detských práv. A preto musíme byť veľmi obozretní v tom zmysle, aby sme za žiadnych podmienok nevystavili deti takýmto spôsobom detskej práci. Práve naopak musíme zabezpečiť, aby ich osobný rozvoj bol zabezpečený a musíme zobrať do úvahy aj skutočnosť, že sú tu psychologické, kognitívne a mo, motorické potreby, ktoré sa u detí majú rozvíjať a preto chceme celkom jasne povedať jasné nie vo vzťahu k detskej práci, keď uvádzame takéto dohody a zmluvy a musíme zabezpečiť, aby naši partneri takýmto spôsobom nevykoristovali deti a preto a týmto snažia usporiť, usporiť nejaké finančné prostriedky. A teraz už nakoniec zostane slovo pani Svinbena, nie pán Kaminsky. Ďakujem pekne, pán predseda zníženie obchodných prekážok a podpora producentských a spotrebiteľských krajín v tomto sektore. Takýmto spôsobom máme sa snažiť, musíme zjednodušiť túto spoluprácu v viacerých oblastiach. Jeden z aspektov tejto správy sa týka požiadavky, že sa budú robiť väčšie štatistiky a analýzy a dopadové štúdie práve pokiaľ ide o príčinu týchto o prekážok v tomto sektore. Dúfam, že sa e, patričné grémia budú lepšie z touto situáciou zaoberať v budúcnosti. Musíme zbierať údaje vo všetkých týchto oblastiach, aby sme zabezpečili sofistikované mechanizmy pre naše tovary, produkty, polnospodárske produkty, ktoré e, neobmedzia takýmto spôsobom producentov a výrobcov vo vzťahu k tej dohode, ktorú sme podpísali. Ďakujem a teraz prejdeme k e, riešenie problému epidémie cukrovky. Znovu dostáva slovo pani Swinburne. Ďakujem pekne. V súčasnosti sa uvádza, že 10 európskej populácie trpí formou cukrovky. Tieto čísla sa v budúcnosti ešte navýšia. Avšak je epidémia cukrovky typu 1 a typu 2. Obidva sú liečiteľné Avšak pokiaľ ide o typ cukrovky 2, táto sa dá liečiť aj formou prevencie a tým, že sa urobí, zmeniť zdravotný štýl. Pokiaľ ide o úrady v jednotlivých krajinách, tieto musia urobiť všetko možné a vymeniať si overené postupy medzi členskými štátmi, pretože pokiaľ ide o rozvoj a diagnózu e, cukrovky. Bude to prospešné, ak budeme v takomto zmysle spolupracovať, aj pokiaľ ide o manažment tejto choroby a takýmto spôsobom sa potom uplatňa tie najlepšie riešenia. Toto uznesenie týkajúce sa cukrovky sa snaží zlepšiť situáciu. Myslím si, že stratégia Európskej únie práve na úrovni Európskej únie by mohla situáciu zlepšiť, hoci je to veľmi finančne náročné pre také rozpočty ako v našej krajine vo Velse. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Jana Kudakis. Naprieč celým Veľkou Britániou zhruba 3 milióny ľudí trpia na cukrovku Obezita, ktorá stále stúpa a starnúce populácia, očakávané náklady na liečenie epidémie pre zdravotný systém sa navýši zhruba na úroveň 10 nášho celoročného rozpočtu, ktorý ide do zdravotníctva. Nie je to jedinelý prípad v Európskej v Spojenom kráľovstve. Jeden z desiatich v Európskej únie sú postihnutí takýmto problémom. Zdravotná starostlivosť je v kompetencii členských štátov, sú to zodpovedné. Ja som presvedčená, že zdieľanie overených postupov bude prospešné prospešné pre nás všetkých. Koncept európskej stratégie, ktorý sa snaží zlepšiť kooperáciu, výskum a šírenie overených postupov je príležitosťou na to, aby sme využívali znalosti, poznatky, ktoré Európska únia má k dispozícii. Ide tu o epidémiu, ktorú môžeme zvládnuť, a budeme spolupracovať. A preto podporila som aj túto správu. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo pánovi Angelilimu. Ďakujem, pán predseda. To sú skutočne veľmi zarážajúce údaje, ktoré máme k dispozícii o diabete. Je to epidémia, každý rok e, si vyžiada 300 tisíc ľudských životov. Je to chronická choroba, e, ktorá spôsobuje 10 až 20 národných výdavkov e, na zdravotníctvo. Doteraz nebolo možné nájsť spôsob na prevenciu. Táto choroba je síce neprenosná, ale bude sa stále šíriť viac, pretože ľudia sa dožívajú stále vyššieho veku a stravujú sa nezdravo. EÚ e, musí urobiť viac v rámci prevencie obezity a je, sú potrebné stratégie e, pre zdravý životný štýl a stanovenie včasnej diagnózy. E, potrebujeme v tomto smere cielenú inovatívnu stratégiu aby e, sa e, dali financovať aj príslušné finančné projekty. Ďakujem slovo, má kolega Repo. Vážený pán predseda, ja som hlasoval za túto správu, pretože diabetes okrem ľudského utrpenia tiež spôsobuje vysoké náklady pre spoločnosť nušom. Počty prípadov sa alarmujúce zvyšujú a žildatka mm, typu 2 je, teda cukrovka typu 2 e, je otázka životného štýlu a dá sa e, vyliečiť životným štýlom a zlepšenie stravy. Nuša. A preto nemôžu byť na potravinách uvedené zavádzajúce informácie. Spotrebitelia sa musia vedieť rozhodnúť a sami s ohľadom na svoje zdravie. Diabetes sa dá predchádzať životným štýlom preto je dôležité podporiť prevenciu všetkými prostriedkami. No a kvôli tomu som podporil túto správu. Ďakujem pekne, pán Repo. No a slovo má pani Doc. Ďakujem, predseda. Aktuálne čísla ukazujú, že 2,9 milióna ľudí v Veľkej Británii má diabetes. No a medzi tých patria aj moji voliči v Severnom Írsku So viac ako 73 tisíc obyvateľov má túto chorobu a, a tisíce ďalších majú túto chorobu, ale nevedia o tom. A diabetes v Severnom Írsku rastie tak, ako v celej Európe. Za ostatných 6 rokov počet obyvateľov v mojom volebnom obvode, ktorý má túto e, chorobu, narastol o takmer 41%. Nedávne správy, e, nedávna správa o diabetes sa tej zdravníckej organizácie e, ohľadla, že 3,8 miliardy 3,8 miliardy ročne si vyžaduje liečba. Nuž náklady neustále rastú a zaťažujú vládu. No a preto je dôležité, aby sme proaktívnejšie bojovali a to vzdelávaním a osvetou proti tomuto ochoreniu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. No, slovo má teraz pani Basescu. Ďakujem, pán predseda. Hlasovala som za uznesenie, pretože si myslím, že boj proti eh, cukrovke je potrebné zintenzívniť všetkými možnými prostriedkami. Dôležitá je najmä prevencia. Do roku 2030 viac než 16 európskeho obyvateľstva bude trpieť touto chorobou a preto je potrebné primerane informovať e, obyvateľstvo. E, liečiť, vyliečiť sa diabetes ešte nedá, ale je možné urobiť e, čo to pred vypuknutím choroby, takže EU musí investovať viac do podpory športu, do propagácie zdravého životného štýlu. Druhá dôležitá vec je, že diabetes typu A aj B e, musíme byť schopní včas diagnostikovať, pretože v takom prípade chorých možno e, liečiť e, lepšie. Tanok? Ďakujem veľmi pekne za vyjadrenie rady a komisie o riešení diabetesa. Zdravie je v zodpovednosti členských štátov, no ale skromný návrh bude mať pozitívne dopady na boj proti diabetesu takmer 10 populácie EU trpí na cukrovku a neustále narastá, spôsobuje európske náklady, no a tieto čísla budú narastať za starnúcou populáciou nuž a myslím, že dohoda o zdravotných aspektoch by pomohla riešiť situáciu rýchlejšie, efektívnejšie no, sústredí sa na prevenciu, monitoring a tak ďalej. No, ja podporujem kontinuálne financovanie výskumu. Ja mám aj osobný záujem, pretože som doktor, muž v strednom veku, mám nadváhu, máme rodinnú históriu, takže mám pravdepodobne, že budem mať túto chorobu tiež, ktorá bohužiaľ zabila môjho starého otca. Ďakujem pekne, slovo má pán Takula. No, ďakujem pekne, predseda. Ja som hlasoval za toto uznesenie. Je veľmi dôležité, aby na úrovni Európskej únie všetkými dostupnými prostriedkami sme konali tak, aby sme dokázali zabrániť nárastu výskytu diabetes, tak ako bolo povedané. Je to v týchto dňoch epidémia je na vzostupeno a v týchto súvislostiach hovoríme o cukrovke typu 2, čo je výsledok zmeny životného štýlu. No a strávovanie. A je to význam, ktorý zohráva e, výživa a strávovanie človeka. No a aj keď otázky zdravia sa týkajú, majú, sú v kompetencii členských štátoch, štátov, treba si uvedomiť, že aj na úrovni EÚ si uvedomujeme problémy a riziká národného zdravia a treba podporiť členské štáty, aby konali tak už na školách mládež bola poučená o dopadoch zdravého životného štýlu a zdravej výživy. No a treba konať tak, aby neklesal, ne, ne, nestúpal počet prípadov. Pán Kaminský, pán predseda, 10 populácie EÚ sú ľudia, ktorí majú cerkrov, cukrovku kvôli zmenám nášho životného štýlu, civilizácii civilizácie, kvôli starnutiu populácie. Problém cukrovky bude čoraz viac postihovať našich občanov. A preto som podporil dnešný dokument. No a myslím, že problém cukrovky je dnes taký dôležitý, že všetky inštitúcie, tak národné vlády, ako inštitúcie na európskej úrovni, by mali čeliť problému a to podporou životného štýlu, zdravého stravovania, zdravej výživy a rovnako zlepšeným financovaním do lekárskych testov a analýz. Takže som rád, že sa nám podarilo získať takúto veľkú večeru. Ďakujem pekne. Teraz pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je pochopiteľné, že hovoríme o tejto veľmi dôležitej téme. Treba nájsť lepší spôsob, ako liečiť túto chorobu a hlavne jej predchádzať. No a 97% nákladov na zdravotníctvo sa minia na liečbu chorób a len 3% sa investujú do prevencie. No a preto súhlasím s pani Swinburne, ktorá tvrdí, že čo sa týka výskumu, treba venovať pozornosť prevencii keď mnohí ľudia chcú aj zmeniť svoje správanie, avšak nedokážu to. A tu by sme im mali pomôcť. A pomôcť výskumu. No a pani Basesku tiež hovorila o význame športu. Ja s tým súhlasím. A hlavne v rámci nového MFF potrebujeme mať nové linky pre šport a podporovať šport. Ďakujem pekne, a pán Kelly. A teraz prejdeme k správe o Macedónsku. Pani Svinbún. Ďakujem pekne, predseda. Ja vítam no, pozitívne vyjadrenia v správe o bývalej Jugoslovanskej republike Macedónii a som presvedčená, že aj iné kandidátske krajiny vrátania Srbska, ktoré Európska rada ktorá mu Európska rada dala štatú kandidátskej krajiny, tak by sa mohli inšpirovať prácou Macedónska obe krajiny mali vo svojej histórii podobné problémy a Macedónsko a jeho spor s Gréckom nemôže mať priamy vplyv na situáciu. Avšak spôsob, ako sa hľadá riešenie, je dobrým východiskom pre ostatných vrátane Srbska, aby si zmenili prístup tiež v nadchádzajúcich rokoch. Ďakujem pekne. No, Ďakujem, pán predseda. Osobne som e, e, bol počas ostatných prezidentských volieb v Macedónsku. EPP ma tam vyslala a pozoroval som tam e, voľby. Ja Mal som možnosť stretnúť sa s tisíckami e, ľudí, nie len zástupcami inštitúcií, ale aj občanmi a e, všetci e, prejavili želanie vstúpiť do EÚ. Preto si myslím, že nemôžeme ďalej otáľať. Treba začať rokovania, ktoré boli prerušené a je to potrebné opätovne začať rokovať. Správa o pokroku v roku 2011 ukazuje, že teraz už e, v treťom roku za sebou e, bývalá e, Jugoslánska republika Macedónsko pokročila, pokiaľ ide o európske štandardy, o politické kritéria, rozvoj trhového hospodárstva. Myslím si, eh, že bývalá Juhoslánska republika Macedónsko prekoná tieto problémy a začneme rokovať. Ďakujem, kolega Repo má slovo. Vážený pán predseda, je skutočne polutovania hodné, že otázka názvu ešte stále bráni eh, procesu rozširovania. Európska únia prislúbila možnosť vstupu všetkým balkánskym krajinám, no a Macedónsko ako jedna z prvých krajín získala štatút kandidátskej krajiny. Okrem toho, Macedónci sú za EÚ. Európska komisia Európskej únie už 3 roky odporúča začať rokovanie s Macedónskom, ale rada sa zatiaľ na tom nedokázala dohodnúť. Rovnako komisia nepoužíva vo svojej správe slovo Macedónska, Macedónska od Macedónsky, ale sem to nerobí. Európska únia by sa mala pozrieť do zakadla. Máme zodpovednosť nezanedbávať žiadnu krajinu, no a kredibilita celého procesu môže byť ohrozená. No samozrejme, pokrok Macedónska závisí od samotného Macedónska, ale nesmieme zatvárať dvere kvôli názvu. Ďakujem pekne.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 I progressi compiuti dall'ex. Ďakujem. Pokrok bývalej republiky Macedónsko, Jugoslavskej republiky Macedónsko ukazuje, že je tam e, rozhodná vôľa vstúpiť do EÚ. Ide o strategickú krajinu v balkánskom regióne, zúčastnenú aj na viacerých iniciatívach európskych a, a táto krajina ukázala, že je kooperatívna, chce sa reformovať, e, chce reformovať e, súdnictvo. Eh, takže sú to už, tu, sú tu už eh, prvé eh, náznaky možného dialógu. Je tam ale ešte viacero aspektov, ktoré z nás zbudzujú obavy, napríklad nedodržia ľudských práv, chýbanie pluralizmu a tak ďalej. Takže ešte je tam treba veľa urobiť nadchádzajúce roky by eh, mali sa niesť v znamení eh, pokroku a eh, väčšej demokracie. Hlasoval som za Európu, pretože je to dobré pre ňu. Ďakujem slovo má a kolega Stojanov. Vážený pán predseda, poprvýkrát od kedy som už tu, som hlasoval proti správe o Jugoslovanskej republike Macedónsku. Predtým som zvykol hlasovať za, pretože som si myslel, že to podporí reformy v Macedónsku, avšak za 5 rokov, to je zhruba polovičné obdobie, čo potrebuje normálna krajina na to, aby sa aby urobila určitý pokrok, aby sa dostala do Európskej únie, ale sa tu používa jazyk stále nenávistný a v učebniciach, v médiách sa uvádzajú argumenty, ktoré sú neakceptovateľné. Nemôžem podporovať krajinu, ktorá nesplňa politické kritériá, ktoré, ktorá sa chová takýmto spôsobom k svojim susedom, k svojim vlastným občanom a takisto aj sloboda prejavu a, eh, trpí ešte stále. Ďakujem pekne pani Bazesku. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala za túto správu, pretože stabilita v tomto regióne je veľmi dôležitá. A vzťahy z Európskou sú súčasťou tejto situácie. Zaznamenali sa tu určité reformy, ale musí sa urobiť ešte viac, pokiaľ ide o oblasti ako justícia alebo boj proti korupcii. Zároveň by som chcela povedať, že je tu veľká potreba dosiahnuť transparentnosť, pokiaľ ide o verejné výdavky a financovanie politických skupín. Ja oceňujem stanovisko macedónskych úradov, ktoré berú do úvahy, že multikulturalizmus je sociálnym modelom a kulturálnym modelom, ktorý bol vhodný pre túto krajinu. Takisto by som chcela povedať, že zaznamenal sa pokrok na úrovni e, integrácie Rómov a ich začlenenie do verejného sektora ale musíme zabezpečiť, aby to pokračovalo aj ďalej. Ďakujem pekne, pani Vajsku, to je slovo pán Tánok. Ďakujem pekne. ECR podporila túto správu. Vyzýva sa, aby rada potvrdila výzvy komisie, aby sa stanovili priority, pokiaľ ide negociácie ohľadne prístup, aby sa to začalo. Ja to podporujem. To grecké veto zašlo príliš ďaleko a myslím si, že bilaterálny problém by nemal byť prekážkou pre integráciu Macedónska ako to už bolo od začiatku od roku 2005 pod pánom Groským. Macedónsko urobilo veľký pokrok, pokiaľ ide o hospodárstvo, pokiaľ ide o interetnickú zmierenie a pokiaľ ide o ďalšie aspekty. Urobilo sa to zodpovedným spôsobom. Vláda riešia etnické napätie medzi macedónskymi Slovanmi a ostatnými minoritami. Musíme si túto situáciu pozrieť v komplexnej podobe a musíme ju podporiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tánok. A teraz zostane slovo pán Bielan. Ďakujem pekne, pán predseda. Rozšírenie o balkánske štáty, pretože tu ide o ďalší štát, je to ďalší štát v európskej integrácii, bývalá Európska repu- republika, Macedónska je dôležitým partnerom pre Európsku úniu. takže stanovenie konkrétneho dátumu, pokiaľ ide o mm, započatie tohto celého procesu, je veľmi dôležitý pre celý štát, ale podporil som túto uznesenie, ale ocenujem aj proeurópsku politiku vlády v Skopie a jej ambíciu v smere euro, dosiahnuť euroatlantické mm, ambície v NATO. Takisto si treba uvedomiť, že tu bol znamený pokrok, pokiaľ ide hospodárstvo v Macedónsku. Bolo to nakoniec stanovené Svetovou bankou. Macedónsko sa drží reforiem, ktoré malo splniť. Stratégia proti korupcii bola takisto úspešná a Macedónsko sa momentálne nachádza vyššie, pokiaľ ide o začlenenie v zozname Transparency International, ako bola predtým. Myslím si, že pričlenenie tejto krajiny bude prospešné. Ďakujem pekne, pán Kaminsky, vážený pán predseda, vážené dámy a páni. Balkán bol celé roky re- nebezpečným regiónom, a to pre celú históriu Európy, ako aj pre európsku politiku. Takže v súčasnosti vítame skutočnosť, že ďalší balkánsky štát prehlásil svoje, proklamoval svoje európske ambície a ochotu vstúpiť do nášho spoločenstva, čo vlastne od samého začiatku bolo vlahodárne pre celý tento štát. Takže vôbec nie je zvláštne, že krajina, ktorá trpela a utrpela vojny minulosti, chce byť momentálne medzi nami. Ja podporujem ambície Macedónska dostať sa do Európskej únie, takisto apelujem na našich greckých kolegov, aby nespomínali tento problém, pokiaľ ide o názov Republiky Macedónska. Myslím si, že v súčasnosti v Európskej únii by sme nemali takto úzko prso postupovať, mali by sme e, sa snažiť o väčšie pochopenie, aby sme mohli žiť jeden vedľa druhého. Teraz prejdeme k problematike týkajúcej sa Islandu, pani Swinburne. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď hovoríme o rozširovacom procese, pokiaľ ide o Island, je to veľmi ťažké robiť iba na základe technických údajov o tých kodanských podmienok, pretože situácia je veľmi odlišná v porovnaní s ostatnými členskými štátmi, ktoré vstúpili po páde Berlínskeho múru a konci komunizmu. Avšak musíme byť opatrní, že musíme postupovať jedným metrom k týmto krajinám. Island splňa všetky kritéria Európskej únie, pokiaľ ide o vstup. Pokiaľ ide o finančné služby v tejto oblasti, musíme byť obozretní, aby sme zabezpečili, že reformovaný systém bank v Islande bude splňať všetky podmienky Európskej únie. Pokiaľ ide o ISF, to je ešte problematické, pokiaľ ide o Európsku úniu niektoré miestne úrady stratili veľké množstvo peňazí, pretože tam nebol dostatočný systém pokiaľ reguláciu. A kto vyčleníme z cieľov prístupového procesu, to by možno bol správny postup, ale musíme zabezpečiť, aby tento problém vyriešil čo možno najskôr, aby urobili, boli urobené patričné opatrenia, aby sa to neurobilo a neopakovalo v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Hanan. Rečník hovorí bez mikrofónu. Vážený pán predseda, je tu trochu veľká škoda radosť v tomto parlamente, pokiaľ ide o pád islandských baniek. Niektorí federalistickí kolegovia povedali, pán Hanan, ako sa teraz má Islandania? Toto je to, čo sa stane vám, keď budete jednoducho takýmto spôsobom prispôsobiť k Európskej To sa však teraz smeje. Island mal devalváciu, pretože nebol v, Európskej, v euroskupine a teraz zač- má konjunktúru, pokiaľ ide o export. A práve kvôli tomu, že neurobili túto veľkú chybu, pokiaľ ide, že prebrali nejaké z, toxické dlhy súkromných bank, tak si myslím, že práve preto sa im darí a my im teraz závidíme. 670% Islandianov v posledných voľbách sú proti vstupu do Európskej únie, pretože vedia, čo to je. Ich zdroje sa vyčerpajú, vylovia sa im ryby z mora a celé to bude mať iba negatívny dopad. Islandiania sú šikovní a predvídaví a to súvisí s podmienkami, ktorými sa stovky rokov museli vysporadovať v oblasti, kde sa nachádzajú. Ďakujem pekne, pani Jana Kudákis. Ďakujem pekne, pán predseda, som hlasovala proti tomuto uzneseniu. Nie pretože som presvedčená, že Island by nemal byť členom Európskej únie, ale preto, že toto uznesenie uvádza, že peniaze, ktoré dlží Island, po kolapse, po kolapse ICE by nemal byť prekážkou, pokiaľ ide o vstup. Ako konzervatívna poslankyňa za Londýn nemôžem súhlasiť s takýmito podmienkami. Miestne úrady v Londýne trpia, pokiaľ ide o škrty po tomto páde, eh, odkedy odišla liberistická vláda. Šesť londýnskych miestnych úradov investovalo zhruba 120 miliónov do ICE a doprava e, do, na Island sa predstavovalo zhruba 20 milión a ešte pokiaľ ide o policajné zložky ďalších 30 miliónov. E, nenavrátilo sa nám nič ani halier, odkedy to celé krachlo v oktobri 2008. Islamská vláda jednoducho neplní svoje e, záväzky, pokiaľ ide o kompenzáciu tých, ktorým dlží. Margaret Tečová raz povedala, že my žiadame aby sa nám vrátili naše vlastné peniaze. A to vlastne žiadame a teraz zo strany Islandu. Pokým nezaplatia, ja nemôžem podporiť ich členstvo. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Repo. Ďakujem pekne, pán predseda týchto období, v tomto období krízy, dokonca aj my, my politici, častokrát zabúdame na to, aká je dôležitá stabilita, prosperita a aký blahobyt priniesla Európska únia pre členských štátov. Hospodárstvo a finančný sektor Islandu sa síce dáva dokopy a Island bude členom Európskej únie s dlhou históriou a silnou demokratickou tradíciou a je tam aj občianská spoločnosť, ktorá je veľmi aktívna. Island však bude aj strategickým prepojením v tomto e, medzi Európskou úniou a arktickým priestorom a zároveň nám dajú aj určitý noha, pokiaľ ide o, o udržateľné zdroje energie. Island splňa kodanské podmienky už teraz a preto má právo na to vystúpila, však toto členstvo ako také by nemalo byť samozrejme, musíme zastaviť lov veľryb. To je kľúčová otázka. Pokiaľ ide o vstup do Európskej únie, to závisí od pokroku danej krajiny a my sme celkom jasne ukázali, že Európska únie ešte má určité výhrady. Pán Campbell? Vážený pán predseda, ja som hlasoval proti Islandu, aby vstúpil do Európskej, pretože si myslím, že dve tretiny európskych občanov si myslia toto isté. Myslia si, že Island by bol hlúpy, ak by vstúpil do Európskej únie. Hlúpy, pretože členstvo by zrušilo kľúčové hospodárstvo, rybolov a to by jednoducho malo veľmi zlý dopad. Tak ako to zrušilo pracovné príležitosti v tomto sektore aj v Spojenom kráľovstve budú nahnevaní, pretože by jednoducho museli vstúpiť aj do krachujúcej eurozóny a, a museli by sa zdať vlastnej meny, ktorá im zabezpečila export. Boli by nahnevaní, pretože ich hospodárstvo by išlo dolu kopcom. Momentálne majú raz na úrovni 3,3, hoci HDP v Európskej únii je na úrovni 0. Prečo by to mali riskovať? A pokiaľ ide o iSafe, tam sú iné právne mechanizmy mimo Európskej únie, ako napríklad súd EFTA, ktorý už nariadil, že musia platiť. Takže musíme sa prestať klamať samých seba, že Island sa chce dostať medzi nám. Island má mm, aj iné možnosti, tak ako Veľká Británia, že môžu ostať osamotení a izolova- e, a bude im dobre. Ďakujem pekne, pán Doc. Ďakujem pekne, pán predseda. V v Veľkej Británii je, je voľbný obvod, ktorý by poradil iste, alebo všetky obvodné, volebné obvody by poradili Islandu, aby ostali mimo EÚ. No a ďalšia vec je, že ak sa snažíte o členstvo v nejakom klube, tak vždy no, dostanete vždy dostane, dostanete jasné pravidlá. No a čo sa týka rybolovného hospodárstva, tak hlavne makrely, tak Island nedodržiava tieto pravidlá a musí začať dodržiavať pravidlá, ak chce vstúpiť do parlamentu, do klubu. No, treba vyslať jasný signál, že ich eh, správanie je nebezpečné, nebezpečné a vytvára nebezpečný precedent toho, ako sa nedodržiavanie môže dostať do iných oblastí. Ďakujem pekne, pani Basesku. Am votat pentru raportul colegului Cristian Preda. De... Ďakujem pekne, ja som hlasovala za správu eh, kolegu Predu, pretože eh, ju považujem za eh, dobrú. Tento štát, táto krajina by mohla byť vzorom modelu úspešnosti, ekonomickej úspešnosti. Bolo by to aj posilnením európskej politiky v transatlantických vzťahoch. Okrem toho si myslím, že by to bol príspevok k rozvoju arktickej dimenzie regionálnej politiky pokrok Islandu by mal pozitívny dopad, pretože by mohol stimulovať ostatné kandidátske krajiny. Čo je dôležité, je sústrediť sa aj na informáciu, na informovanosť, na komunikáciu, pretože sú tam zjavne e, rôzne divergencie ohľadne integrácie krajiny e, do e, európskeho projektu. Ďakujem pekne, pani Basesku. Na slovo teraz dostáva pán Kamínsky. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja som bol za správu, pretože som presvedčený o tom, že Európska únia by sa mala ďalej rozširovať. Mala by sa rozširovať o všetky krajiny, ktoré majú rovnaké hodnoty ako my, ktoré eh, rešpektujú ľudské práva, rešpektujú podmienky voľného hospodárstva a pre Island to platí podľa môjho názoru. Pre nás v EÚ toho vyplýva poučenie z tej hlbokej krízy, finančná kríza, ale tiež politická kríza a metódy, ktoré Island využíval na to, aby naše východisko prejsť. Takže z týchto dôvodov by bolo možno dobré akceptovať Island ako členský štát, ale samozrejme to si e, vyžaduje dobrú volu na oboch stranách, na tak, aby sa Island stal členským štátom, tak si to musia želať aj občania. Dobre, ďakujem pekne. Teraz máme pred sebou poslednú správu. Rozšírenie o Bosnu a Hercegovinu. No a ako slovo, ako prvý dostal slovo pán Kukan. Thank you. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, predseda. Ja som bol za uznesenie o Bosne a Hercegovine. No a teraz dúfam, že to vyšle signály, aby sa prebudili politici v krajine a aby ich to podporilo pri presadzovaní reforiem, ktoré krajina potrebuje. Rovnako by som chcel zdôrazniť, že, že je mimoriadne dôležité, aby politici našli odvahu a politickú vôľu spolupracovať, pretože kultúra kompromisu a konštruktívny dialog je kľúčom budúceho pokroku krajiny. Dôležité otázky ako ústavná reforma a reforma súdnictva a ďalšie hospodárske a sociálne reformy neboli možné bez spoločných snách. Ja som presvedčený o tom, že pokrok krajiny v budúcnosti je v záujme našej bezpečnosti, stability regiónu, ale hlavne záujme európskych občanov a občanov Bosny a Hercegoviny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kukan. No a teraz slovo dostáva pani Elena Basescu. Ďakujem, pán predseda. Som hlasovala za túto správu, pretože politická blokáda trvala už veľmi dlho a mm, nebola priaznivá pre perspektívy Bosny a Hercegoviny. Vstup do EU dúfam, že reformy budú uskutočnené, aby sa zabezpečila demokracia, právny štát a, a potrebné reformy. Hm, domnievam sa, že sa teraz ponúka Bosne a Hercegovine príležitosť postúpiť o krok vpred smerom k EÚ a EU zohráva tiež dôležitú úlohu, musí zohrať musí nájsť možnosti, aby e, pozitívny vývoj ďalej podporila. Zároveň sa treba e, vyvarovať e, stanovisk, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu interného napätia. Vítam pokusy o zlepšenie situácie Rómov. Okrem toho je dôležité v plnej miere realizovať tú minimálnu stratégiu a predložila som aj pozmeňujúci návrh. Pán Tanok. Ďakujem predseda, ja som hlasoval v súlade s ECR za správu o rozšírení o Bosnu a Hercegovine. Myslím, že tá správa poukazuje na niektoré dôležité otázky v tomto komplexe. V tomto komplexe dôležité krajine, hlavne je to potreba centrálneho štátu a jeho inštitúcií v Sarajeve, aby boli posilnené a kým sa bude pokračovať ďalej a podporujeme návrh, že prítomnosť EÚ v krajine musí byť e, zlepšená. No, treba pokračovať v budovaní krajiny no a reformovať mnohé oblasti, hlavne čo sa týka súdneho systému, systému vzdelávania a ochrany menšín, to je tiež mimoriadne dôležité. Vláda si musí uvedomiť potrebu boja proti extrémizmu v regióne a treba zraňovať nebezpečenstva a hrozby. No a treba predísť radikalizácii spoločnosti proti jednému vierovýznaniu. To nie je dobré pre budovanie mieru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Tánok na slovo dostáva a pán Adam Bielan. Ďakujem pekne, predseda. No a teraz sa trpí táto krajina kvôli Balkánskej vojne, no a ešte aj dnes sa trpí internými konfliktami a kvôli externistom. No a kvôli komplexnej štruktúre orgánov je dobré, že novú vládu. Dnes som chcel pozbudiť, aby žiavali nové zmluvy a tiež plynul rozpočtové pravidlá aj v záujme Bruselu, ktorý vyjadril návrh vyslať Hm, slanca do Bosne a Hercegoviny. To možno tiež urýchli proces vstupu. No a rovnako som dúfam, že no, problémy no, spojené s vojnovými zločinmi budú vyšetrené, vyriešené. No a rovnako dúfam intenzívnenie krokov Bosny, Srbska a Chorvátska pri riešení problémov vlátania spolupráci pre bezpečnosť a preto som hlasoval za. Give the floor to Mr. Kaminsky. A slovo stále teraz pán Kaminský, predseda, kolegyne, kolegovine. Bosna a Hercegovina je mimoriadný štát. No a ja poviem, je to istý, istý pre Európu pred 20 rokmi v bývalej Jugoslovanskej republike eh, bolo sa uskutočnili mnohé vojnové zločiny No a Západ neurobil nič na to, aby pomohol. No a ja myslím, že všetci to dodnes lutujeme a toto je tiež mimoriadne bolestivé pre všetkých, ktorí vo vojne stratili svojich, svojich blízkych. No a teda pomoc Bosne a Hercegovine na ceste do EÚ je istou formou splácania nášho dlhu, ktoré tomuto miestu dlžíme, pretože toto je skutočne mimoriadne miesto, no a ukazuje to problémy a príležitosti, ktoré vyplývajú z koexistencie mnohých náboženstiev, mnohých etnických skupín na rovnakom území. Dúfam, že ďalší rozvoj Bosnie a Hercegoviny bude viesť k členstvu do EU. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kaminsky. A na záver, pán Stadler. Stadler. Ich habe sehr wohl anerkannt, dass im Bericht der Frau Kollegin Pack. Ďakujem. Prečítal som si správu pani Pakovej a myslím, že sú tam vynikajúce časti, kde sa hovorí o vahabizme, fundamentalizme a tak ďalej. Zdieľam skepticizmus tejto správy a hlasoval som proti tomu. Nemôžeme ísť takýmto smerom. Zvonku nemôžeme vnúcovať nejakému štátu jednotu a prekvapilo ma, čo povedali zelení aj liberáli. Zvonka z EÚ predsa nemôžeme vnúcovať nejaký globálny štát a tiež ich nemôžeme zmeniť na neustály protektorát EÚ Bosnu a Hercegovinu. Ani rozpočet na rok 2012 tam nie je a nie sú rovnako schopní menovať zástupcov do verejnej správy. Takže nemyslím si, že by tento štát bol schopný dosiahnuť nejakú jednotu. Preto som hlasoval proti tejto správe. Ďakujem. Ukončujeme plenárne zasadnutie do 15. hodiny.